delegovaných aktov. V zápisnici z tohto zasadania budú zverejnené ich názvy. Potom je tu žiadosť o e, rokovacom poriadku pána Štugu. Ďakujem pekne, pán predseda. Viete, demokracia je centrom pozornosti, tak ste to aj vypovedali vo vašom prejave. Je to nepochopiteľné, že predseda eh, že konferencia predsedov nebola za to, aby sa viedla diskusia o referende v Holandsku. To je predsa úder do tváre Holandska. Teraz by ste mohli ukázať rešpekt voči holandskej vláde. Bola by to šanca, totiž v budúcnosti bude stále viac referent a takéto niečo by sa malo pripraviť. Pán Štúga, demokracia znamená aj väčšinové hlasovanie na konferencii predsedov sa jednoducho nenašla väčšina v prospech vášho návrhu. Takže sme to odmietli v demokracii. Je to tak. Je to skúsenosť, ktorú človek ako demokrat má. No potom ste sa snažili presadiť to ešte na mm, program rokovania musíte dodržiavať lehoty. Vy ste to podali až o 16.45, takže vlastne lehoty už boli pase na tieto dodatočné návrhy. Dostávame sa. Nech sa páči, pán Schaffhauser. Pán predseda, včera bol deň otvorených dverí a bolo to vynikajúce, pretože sa konala skutočná diskusia. Bola to pre mňa čest, že som bol pozvaný. Určitý počet zástupcov občianskej spoločnosti sa prišli na nás pozrieť a to ma naozaj e, šokovalo. Ja by som bol rád, e, keby ste povedali jasne, ako to bude v budúcnosti organizované, keď budú dni otvorených dverí. Malo by existovať nejaké spoločné miesto, A takisto chcem zdôrazniť, že už nechceme, aby prichádzali zahalené ženy, e, pretože my sa snažíme ukazovať e, e, slobodu a zároveň oddelenie, oddelenie církvy od štátu. A teraz sa dostávame k našej nášmu pracovnému programu. 4. mája sme prijali na konferencii predsedov definitívny program, ktorý sme rozdelili. Teraz som nedostal žiadne návrhy na zmenu. Pán Sasoli, pokiaľ ide o útorok, prosím. Áno, pán predseda. Prichádza veľa informácií a správ v týchto dňoch e, o sláve Európy z niektorých území z Európy, v rámci ktorých rodiny, ženy, deti, muži, nie je to z ich pohľadu, nejde o, skutočne od Nioslav, e, sú hostiami Európy, ale tie správy, ktoré k nám dorážajú z táborov, ako je v to sú správy, ktoré vzbudzujú veľké obavy. Hovorí sa o problémoch s distribúciou potravín, hovorí sa o neznesiteľných hygienických a sanitárnych podmienkach. A ja si myslím, že práve kvôli tomu, aby sme vzdali čest eh, tým hodnotám, ktoré ste vy, na ktoré ste sa odvolali v rámci otvorenia tejto schôdze, je úplne nevyhnutné eh, zorganizovať oficiálnu návštevu Európskeho parlamentu v utečeneckých táboroch eh, na greckom území. Ďakujem. Herr Kollege, Vážený pán kolega, teraz sa zaoberáme dnešným programom a zajtrajším programom nášho rokovania. Najprv som nepochopil, čo to má čo spoločné s našim programom. Vychádzam z toho, že o tom budete hovoriť pri inej príležitosti, teda v inom čase. Pokiaľ ide o stredu od Guen, som dostal návrh, pokiaľ ide o vyhlásenie Radia komisie o liberalizáciu víz, teda v súvislosti s Tureckom, aby sa to dostalo ako ďalší, tretí bod e, pri tomto rokovaní, Pani Spinelli požiadala o slovo v tejto súvislosti. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela v mene mojej skupiny požiadať o zapracovanie do programu e, diskusiu, ktorá, diskusie, ktorá sa týka pokroku dosiahnutého Tureckom, pokiaľ ide o zabezpečenie bezvízového režimu. Má to byť v stredu po obede ako tretí bod programu. Tým oddialíme 24, e, e, na 24. diskusiu o týchto veciach. Takáto liberalizácia vízového režimu bola prislúbená, bez toho, aby sme sa ubezpečili, že sú splnené niektoré kritériá a podmienky. A ja mám hlavne na mysli dve, dva predpoklady. A tým je revízia zákona boja, na boja proti terorizmu a ďalej otázka e, Cypru. Tá rozpráva je o to viac dôležitá, dôležitejšia, keď si vezmeme to, čo deklaroval uh, Erdogan v piatok. Nie je možné takýmto spôsobom Ankara otvárať dvere e, liberalizáciou režimu. Je tam v rámci režimu mnoho odsúdených, e, odsúdených novinárov, akademikov, politikov, ktorí si dovolili kritizovať režim. Tureckí cestovatelia nemôžu nejakým spôsobom splácať e, za, za chyby alebo platiť za chyby vlády, ale každopádne nemôžeme takýmto spôsobom sa nechať vydierať treba to formulovať explicitne. Erdogan vlastne hrozí tým, že e, bude e, blokovať pakt o prerozdeľovaní e, týchto utečencov v prípade, že vízová liberalizácia neprejde. Ďakujem. Pani kolegyňa Harms teraz, prospekt toho návrhu, prosím, politická skupina podporuje návrh kolegyne, kolegyne z GUN. Myslím si, že po udalostiach posledných dní aj odstúpenie premiéra bolo vynúcené. Odsúdenie Čanžundu bolo brané ako kvázi teroristický akt. Myslíme si, že by sme mali hovoriť o tejto situácii a Európska únia by nemala zbudzovať dojem ani teda pokiaľ ide o Turecko, ani Európsku úniu, že nás možno vydierať, alebo že teda rokujeme bez podmienok s Tureckom a preto žiadam, aby sa rozšírila táto rozpra- rozpráva proti tomu návrhu. Bude hovoriť pani Mecola. Ďakujem pekne. Pán predseda EPP chápe, že je to dôležité pre všetky politické skupiny, všetkých občanov. Táto rozpráva by e, mala byť zavedená, ale musíme byť zodpovedný. Návrh komisie z minulého týždňa nemôžeme vidieť v izolácii. Je to súčasť e, širšieho obrazu Konkrétne, keď si zoberieme aj problematiku vízovej liberalizácie v súvislosti s Ukrajinou, preto je to veľmi dôležité. Tieto otázky sú veľmi senzitívne a kontroverzne. Musíme zabezpečiť, aby sa naše diskusie dobre pripravili podľa nášho názoru by sme mali dovoliť, aby sa touto vecou zaoberal príslušný výbor, ale takisto, aby sa viedla príslušná rozprava. Aj Líbe bude mať e, rozpravu dnes večer o tejto veci, takže EPP bude e, oponovať tento návrh. Ďakujem, takže budeme hlasovať o, tomto, o tejto žiadosti. Tak kto je prosím za tento návrh? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? No, myslím si, že to musíme skontrolovať. Skontrolujeme elektronicky tento výsledok. Otváram hlasovanie. Hlasovali, prosím, všetci. Končím hlasovanie. 181 za, proti 92. Takže budeme v stredu rokovať do 24. hodiny, tiež naše rokovanie sa tým predlžuje. Nech sa páči, pani Harms. Ale aby sme si to nezamieňali. Rozpráva s pánom Timmermansom o Schengene, sme dostali správu, že na slovensko-maďarskej hranici sa strieľalo na vozidla s, utečencom, s utečencami. Údajne bola zranená jedna žena. Ja by som navrhla aby ste vy a pán Timmermans boli upovedomení o tom, že v tejto snemovni je veľmi dôležité, že táto udalosť by mala byť predmetom rozpravy s ním. Myslím, že to je bod mrazu v šengenskom systéme, za teda to, čo sa odohralo dnes na hranici medzi Maďarskom a Slovenskom. Dobre, v poriadku. Tak pokiaľ ide o náš pracovný program, nemám žiadne iné poznámky ani komentáre, takže sa dostávame ku spoločnej rozprave o politike súdržnosti. Najprv je to správa pani Jotova. Najprv dostáva slovo pani Jotova. Nech sa páči, máte slovo, pani spravodajkyňa.